Skutočne teraz e, ide o veľmi dôležité veci, toto je veľmi dôležitý okamih. Dear colleagues, ladies and gentlemen, Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, milí hostia, zajtra to bude 7. krát, čo si pripomenieme Európsky deň obetí terorizmu opakujem, že to bude to 11. marca. Je to deň vedo, venovaný viac ako 5000 obetiam terorizmu v Európe. Teroristi vyhlásili vojnu voči civilistom. Oni udierajú na miestach, kde bežní ľudia by sa mali cítiť bezpečne vo svojich krajinách. Toto je skutočne niečo hanebné, zákerné a hrozné. A terorizmus nikdy nemôže byť ospravedlený. Európania musíme byť silní a musíme konať rozhodne a musíme bojovať pre terorizmu a musíme zachovávať našu vieru, ktorá vybudovala spoločnú Európu. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa postavili a aby sme si chvíľou ticha pripomenuli obete terorizmu.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 Eh, prezentácie eh, išlo o eh, uznesenia predložené Markom Tarabalom, Radženom Bastatom a Kamfinom Weberom, pokiaľ ide o vytvorenie Európskeho štatútu pre poistnovacie spoločnosti, asociácie a nadácie, čo získalo